byť verný tejto prísahe a obhajovať práva polských občanov. A pre mňa to skutočne stelesňuje to, akých ľudí musíme chrániť v takýchto situáciách, pretože toto sú ľudia, ktorí obhajujú právny štát, našu demokraciu a myslím si, že sú skutočne takým základným kameňom našich systémov a z toho všetkého máme my prospech. A zástupcovia prokuratúry, súdnictva e, musia byť chránení, pretože ich ochrana znamená tiež oddelenie moci a ochranu demokracie. Ako už bolo povedané, to, čo sme videli za posledné roky v Polsku, to je skutočne taká organizovaná kampať proti tomuto základnému kameňu demokraciu, ako povedala aj pani komisárka. E, tento parlament a ďalšie inštitúcie EÚ podnikli opatrenia na ochranu právneho štátu a občanov v Polsku, ale myslím si, že konanie podľa článku 7 sa ukázal, že mnohokrát prišiel príliš neskoro, že nie je dostatočne flexibilný, aby reagoval na to, čo sa deje. Myslím, že musíme mať eh, taký celostný prístup a pohľad a verím, že budeme mať nástroje spoločne s rozpočtovými opatrameniami. Eh, aby sme mohli spolupracovať aj s občianskou spoločnosťou a s týmito zástupcami. Ja verím, že chorvátske predsedníctvo bude nasledovať fínsky príklad a bude obhajovať právny štát, ale ubezpečte sa, alebo môžete byť eh, ubezpečení o tom, že parlament bude stáť vždy po vašom boku. Ďakujem. Dank, Herr Ďakujem. Teraz uh, pán Jak má slovo. Eh, Ďakujem pekne. Budem hovoriť po estónsky. A uh, podobne ako predchádzajúca rečníka by som chcel povedať, že uh, teda tento polský sudca slúbil, že bude dodržiavať prísahu, tak táto eh, podľa v, v sovietskej eh, únii, eh, v sovietskom zväze by to nemohlo takto byť, pretože by pracoval pre komunistický režim. Možno by ste si povedali, že je to škoda, ale aspoň sme sa poučili z histórie. 43 ľudí v Polsku podporili konzervatívnu stranu. 43 je to fakt, majú veľmi silný mandát na reformy a hovoríte o právnom štáte a o hodnotách, chcem teda povedať a prosím, neprerušte ma, máte e, možnosť byť teraz ticho a hovoriť potom neskôr. Hovorili sme predtým o druhej svetovej vajne, vojne a ja som počula ja som počul mnohých ľudí, ako povedali e, alebo sa vyjadrili e, v, za Červenú armádu a pochválili a to, ako fungovalo. Je to v súlade s európskymi hodnotami? To znamená, že budete chváliť režim, ktorý zabil tisíce e, príslušníkov e, pri e, Katyni, polských dôstojníkov pri Katyni? Máme tu jednu modrú kartu. Akceptujete? Áno, samozrejme. Modrá karta, nech sa páči. Pán kolega, ja by som sa chcel spýtať po tom všetkom, čo ste povedal, či vy ste nemohli počkať e, a trestne stíhaného, e, respektíve obvineného Eh, premiéra Babiša momentálne zasadá na Európskej rade a prispieva tiež svojim hlasom k tomu, že práve tieto problémy, ktoré vidíme v Polsku a Maďarsku, nie je možné riešiť, tak by som vás chcel poprosiť, aby ste tu počkali, aby ste podobne eh, podobne nahlas sa ozvali, eh, tak ako ste sa ozvali teraz. unfortunately, I not registered my speaking time for the next session, but I will be in the house.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 súdy v Polsku sú slobodné a nezávislé. Polsko chráni právny štát, sudcovia môžu protestovať a e, nikto ich nezastavuje. Niekto, kto tvrdí opak, je e, klamár. Polskí členovia parlamentu vrátane sudcov to vedia. Pred štyrmi rokmi, respektíve sa 19. E, januára roku 2016 sme os... sa konala rozpráva tu na pôde parlamentu. Ja som bola premiérkou Polska. Hovorili sme o reformách v Polsku a o všetkom, čo je potrebné urobiť a čo sme my aj naša vláda sa rozhodli urobiť. Za 4 roky sme vykonali rôzne sociálne administratívne reformy a polskí občania nám dali ďalší mandát, aby sme vytvorili vládu a pokračovali v našich reformách. Za posledné 4 roky sa nám podarilo veľa dosiahnuť. Polskí ľudia Chcú, aby sme vykonali všetky reformy, ktoré sme slúbili, vrátane reformy súdnictva, pretože súdnictvo musí slúžiť ľuďom a nie chrániť nejaké privilégia tých málo občanov. Pri rôznych príležitostiach polská vláda a aj ja pred 4 rokmi tu v parlamente sme vysvetlili, prečo potrebujeme zreformovať súdnictvo. Súdnictvo, ktoré nebolo reformované počas prechodu. A je to pozostatkom komunistického štátu. Komisia to vie a vy to tiež viete v Európskom parlamente. A preto sme sa rozhodli vykonať tieto reformy, ktoré sú v súlade s Polskou ústavou, v súlade s európskym právom a vôľou polského národa. My sme vždy boli otvorení dialógu a vždy sme boli otvorení tomu, že môžeme objasniť veci, ale na to, aby sme mali dialog, potrebujeme dvoch, potrebujeme protistranu. A zdá sa mi, že komisia a Európsky parlament tento dialog nechcú. A pán predseda e, prerušil rečničku. Ich möchte, ich möchte die, die Regel, die... Rád by som poukázal na pravidlo, ktoré zaviedol môj predchodca, ktorý predo mnou predsedo, predsedal. Takže na jedného rečníka pripustím jednu modrú kartu a keď niekto je zaradený na zozname rečníkov, nemôže podať modrú kartu. Je mi to veľmi ľúto. Pán Sikorský, e, teraz vás poprosím, aby ste položili otázku. Ďakujem, e, pán predseda. Pani premiérka Šidlo práve povedala, že všetko, čo sa deje v Poľsku, je v súlade s ústavou. Nuž nevieme, či to tak je, pretože ona e, nezverejnila rozhodnutia e, Poľského ústavného súdu. Všetko sa začalo tým. A to bol vlastne začiatok porušovania Um, právneho štátu. No a ona nie je ani objektívna, pretože napríklad e, ona e, je stranou v 26 konaniach, čiže dosť veľa konaní predsedajúci, musím vám povedať, e, že modrá karta slúži na to, aby ste položili otázku a nie na to, aby ste sa zúčastňovali na rozprave. Je mi to ľúto. No a ďalším rečníkom je pán Arvanitis Konstantinos. Nebola to bohužiaľ otázka. Pani Šidlo, e, pán predsedajúci, nebola to otázka, ale pán Sikorsky klamal a ja by som ho mala zažalovať, pretože ja nemám žiadne súdne konania proti mojej osobe. Tým by som chcela začať. Takže prosím, prečítajte si e, a pochopte, že ste e, klamár. Ste klamár a nemali by ste vykonávať mandát poslanca Európskeho parlamentu. Pani kolegyňa, Poprosím vás, e, dávajte trošku pozor na takéto vyjadrenia, e, takéto obvinenia. Preto dnes vedieme práve rozpravu o právnom štáte v Poľsku. Toto je téma a mm, e, úvod pani komisárka už predniesla. Teraz pán Halický ako ďalší rečník. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja pochádzam z Grécka a e, zastupujem tú lavicu GUE NGL. My sme zdržanliví voči Európskej únii. E, aj Grécko má dosť trpké skúsenosti s úsporným programom Trojky, ale v tomto prípade Poľska súhlasím s tým, aby sa vypracovala správa, ktorá nebude hovoriť iba o justícii, ale aj o rôznych základných právach, e, ktoré sú v súčasnosti v tejto kríze ohrozované. Od začiatku e, to bolo aj stanovisko mojej politickej skupiny aj celého pokrokového spektra. V Poľsku e, to vyzerá teraz tak, že Justič, justícia, justičná moc je znehodnocovaná, oslabovaná voči výkonnej moci. Nezávislosť súdnictva je ohrozená. Aj tie prejudiciálne otázky, e, ktoré sa kladú Európskemu súdnemu dvoru, sa zakazujú. A ja chcem zdôrazniť, že my tu stojíme teraz na strane sudcov, ktorí vyšli do ulic. E, jednoznačne sa vyslovujeme za slobodu tlače, slobodu zhromažďovania, e, slobodu slova, za práva žien, zamestnancov a všetkých ľudí, ktorí sú ohrození teraz. My e, chceme Európu so všetkými týmito právami, nechceme obskúrnu Európu alebo Európu strachu a preto by sme mali byť na strane sudcov jednoznačne. Ďakujem, musím sa ospravedlniť Kvôli modrej eh, karte som preskočil vlastne jedného rečníka. Takže po rečníkoch za politické skupiny teraz eh, nastupujú individuálni poslanci. A teraz má slovo pán Halický na jednu minútu. Pani Šidlo v demokracii suverénem je právo. Pani Šidlo, v demokracii je zákon, eh, ktorý je dôležitý a ústavy sa treba držať, treba ju rešpektovať. Žiadna vládnúca strana ani koalícia nemá právo porušovať zákony. Táto rozpráva nie je o Polsku, ale je o Európskej únii a o právnom štáte. Polskí sudcovia nemôžu byť eh, karhaní za to, že aplikujú e, právo a zákony a v takom prípade EÚ musí reagovať. Ďakujem za to komisii. Ako šéf polskej delegácie v EPP samozrejme sme za uznesenie, ktoré bude chrániť a posilňovať Európsku úniu. Bez právneho štátu nie je žiadna sloboda. Ďakujem pekne. Ďakujem. A e, chcem sa spýtať, či príjmate modrú kartu od pána Jakyho? Nie. Pán Jaky je na zozname rečníkov. E, vy ste takisto boli na zozname rečníkov. Takže ďalší rečník, pani Silvia Spurek. Dear Mr. President, uh, dear colleagues, uh, we are now seeing Vážený pán predseda, kolegovia a kolegyne, my vidíme vlastne e, také divadlo ničenia justície v Polsku. Ja som to sledovala už v minulosti, teraz aj ako členka Európskeho parlamentu, rozoberanie ústavného súdu, kontrola nad Národnou radou súdnictva, monopol pri ustanovovaní sudcov, najvyšší súd. Teraz tu vidíme tento zákon, ktorý má umožniť limitovať nezávislosť justície ešte viac. Bez pochyby všetky tieto zmeny sú kompletným porušovaním právneho štátu. A je mi ľúto, že musím povedať, že tie kroky, ktoré robí občianská spoločnosť, protesty sudcov a takisto aj spustenie postupu podľa článku 7, to všetko bolo nedostatočné a preto je najvyšší čas na to, aby sa urobili ďalšie kroky. Je veľmi dôležité, aby sme zastavili postupy disciplinárnej komory Najvyššieho súdu a je, naj, je dôležité, aby sa previazal európsky rozpočet s plnením princípov právneho štátu. Ďakujem pekne pani Intveld, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcela by som sa poďakovať Európskej komisii za odhodlanú intervenciu, ale pokiaľ ide o mojich kolegov z EKR z Polska, vy tieto čistky justície vyargumentovávate tým, že poukazujete na komunizmus. Treba povedať, že to už bolo pred 30 rokmi a sudcovia, ktorých tu máte teraz, sú relatívne mladí. Čo ma však prekvapuje, že niektoré strany, ako napríklad Holandské fórum for demokratii, využíva rovnaký jazyk v mojej krajine na to, aby útočili na justičný systém. Tam my sme nikdy nemali komunistov pri moci, takže je to jednoducho E, zámienka na to, aby ste mali moc nad justičným systémom. Čo ma však ešte prekvapuje je aj to, že idete proti záujmom vašich ľudí. Polskí Poliaci sú najviac proeurópsky ľudia v celej Európskej únii, ale ak si neuvedomíte, ak neuznáte Európsku komisiu, E, rozhodnutia tohto parlamentu alebo európske zmluvy, tak vlastne hovoríme to de facto o e, exite vašej krajine. Povedali ste to vašim voličom predtým, než išli ste k voľbám, alebo ste ich oklamali. Tak prosím vás pekne, vráťte sa, rešpektujte európske hodnoty a držte Polsko v rámci Európskej únie. Pani kolegyňa Intveld, Príjmete modrú kartičku? Von Frau Zalewska. Pani Zalievska, nech sa páči. Za pani Zalevská. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, kolegovia a kolegyne. Hovoríte tu o veciach, o ktorých nemáte ani potuchy. Dajte nám nejaký príklad e, čistiek, pokiaľ ide o sudcov v svrchovanom Polsku. Dajte nám príklady, pokiaľ ide o porušovanie nejakých európskych hodnôt. Poliaci milujú Európsku úniu, ale takisto chcú aj justičnú reformu. Dajte nám jeden konkrétny príklad a ja žiadam predsedu, aby požiadal o to, aby sa postaral teda o to, aby sa tu neopakovali iba titulky z novín, ale aby sa uviedli konkrétne príklady. Pani Intveldová, vážená kolegyňa. Nemusíte vychádzať z toho, čo som ja povedala. Pozrite sa, čo hovoria polskí sudcovia, ktorí sú tu na balkóne. Ak nepočúvate ani vašich vlastných sudcov, ktorí prisahali lojalnosť na Polskú ústavu, tak možno by ste si mohli vypočuť aspoň nezávislé hodnotenie Európskeho súdneho dvora. Ak neuznáte ani Európsky súdny dvor, tak nemôžete byť členom Európskej únie. Srdečná vďaka. Pani Štrik, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Minulý víkend sudcovia z takmer 20 európskych krajín sa zhromaždili vo Varšave na to, aby podporili polských kolegov v ich boji za ochranu nezávislosti justície. A podporili ich Poliaci, ktorí žiadali konkrétne kroky. Vítame e, e, krok zo strany komisie, nad, kde žiada, aby sa zastavilo disciplinárne konanie. Avšak, ako vieme, tento postup sa týka iba jednej z tých hrozieb, ktoré tu máme voči justičnému systému alebo právnemu systému. Keď sudcovia poukazujú na tieto nebezpečné reformy a porušovanie, naši predstavitelia vlád sú prekvapivo ticho. Nie sú tu žiadne odporúčania voči polskej vláde, žiadne pre, pravidelné vypočutia a žiadne právne kroky ako napríklad medzištátne stiažnosti. Toto sú všetko opatrenia, ktoré rada môže uplatniť bez jednomyselnosti. Moja otázka teda smerom na radu a prostredníctvom rady aj na členské štáty je veľmi jednoduchá. Ako ďaleko polská vláda musí zájsť predtým, než začnete aktívne obhajovať naše európske hodnoty? Ďakujem. Srdečná vďaka. Príjmate modrú kartičku? Áno, ďakujem. 277, máte slovo. Vaša otázka. Ďakujem pekne. Vážení páni, vážené dámy, pravdepodobne máte teraz pocit, že tu ide skôr o takú vnútropolskú diskusiu a preto nebudem teraz vôbec reagovať na tú platformu občiansku, avšak obratím sa na tých kolegov z iných krajín. Kde ste boli vy? Keď tajné služby vstupovali do redakcií e, časopisu Post. Kde ste boli, keď tu boli policajné provokácie? Kde bola vtedy Európska komisia? Rečník bol prerušený zo strany e, predsedu. Ja by som ešte raz chcel zdôrazniť to, že my tu sedíme spolu a reagujeme na vyjadrenie komisie, pokiaľ ide o prebiehajúce vypočutia podľa článku 7. Toto je predmet našej diskusie. Základ je správa komisie a tento základ poukázal na určité konkrétne skutočnosti, o ktorých tu momentálne diskutujeme a preto... A teraz by som chcel odpovedať na otázku pána kolegu a potom prejdeme na ďalšiu rozpravu. Chair, um, I, reply... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Nemôžem odpovedať na túto otázku, pretože to je arbitrárna otázka. O čom hovoríme tu a teraz je hrozba právneho štátu v Polsku a reálna demokracia rozoznáva oddelenie jednotlivých sfér moci. A práve táto kontrola uznáva nielen väčšinu, ale aj menšiny v týchto krajinách. A toto je vystavené hrozbe. A polskí ľudia a polskí politici sa musia sústrediť na právny štát a sústredujú sa a vzhľadajú k Európskej únie aby vedeli, kde sú nedostatky. Pán Maximilian Krá. Ja. Pán predseda, dámy a páni kolegyňa a kolegovia, ja som v Nemecku praktizujúcim advokátom a samozrejme sudcovia sú menovaní ministerstvom spravodlivosti. Dielba moci znamená, že sudca e, e, sa slobodne rozhoduje e, v jednotlivom konkrétnom prípade, ale to pre Boha neznamená, že sudcovia si môžu sami vybrať, kto bude sudcom, ako bude vyzerať eh, eh, procesný poriadok a tak ďalej. Je polskou špecialitou, že sudcovia spomedzi seba vyberajú svojich kolegov, predsedov a následníkov. A je to stará prax, ktorá je teraz už prekonaná, ktorá vlastne E, potláčať delbu moci, pretože delba moci znamená, že súdca je viazaný zákonom, ale nie, že sa sám ustanovuje, sám e, sa povyšuje a sám ešte aj kontroluje, či dodržiava pravidlá. To je rozdiel. Preto na mňa urobilo veľký dojem, ako sa tu v mene delby moci žiada práve prelomenie tejto delby moci tým, že sa e, zachová to staré pravidlo a dúfam, že polská vláda to vydrží po tom, čo tu máme viacero modrých kariet e, naraz a hlásite sa veľmi neskoro ručne, tak by som vás poprosil, aby ste používali elektronický systém, aby som poznal poradie a na druhej strane aby som vedel, kto chce položiť otázku. A aby sme do tejto mm, trošku horúcej debaty vniesli istý poriadok. Ďalší prihlásený, ďalšia prihlásená pani Višňovská. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Pani komisár Jurova. Ďakujem, pán predsedajúci. Dámy a páni, pani, sárka, komis- pani komisárka Jurova povedala, že povzbudzuje polské orgány, aby e, konzultovali, e, pokiaľ ide o zmeny súdnictva v Polsku. Pani komisárka, povedzte mi toto, Európska únia nie je úniou e, sovietských republik. Nie, sme úniou krajín, ktoré chcú Um, vykonať, realizovať spoločné poslanie, ale sme jednotlivé nezávislé krajiny a zachováme si svoje právomoci, uh, čo sa týka súdnictva. Poľsko je hrdou, demokratickou, slobodnou krajinou a nezaslúžime si, aby dobré meno Polska bolo pošpinené tu v parlamente. Prečo sa to deje? Pretože máme opozíciu, ako v Polsku máme, ktorá má za cieľ poškodiť meno Polska v zahraničí. A toto je veľmi dobrý príklad dezinformácií, škodenia vlastnej krajine. Pozrite sa na tento parlament. Máme tu ľudí z rôznych krajín, rôznych politických strán, ale žiadna opozičná strana sa necho- nespráva tak zle ako predstaviteľe tzv. občianskej platformy. Dámy a páni, O čo tu vlastne ide? Môžete si to tak povediac vyskúšať na vlastnej koži. Môžete uh, sa pozrieť, ako ďaleko môžete zájsť, ak chcete prevziať kompetencie členských štátov. Takže, milá opozícia, keď sa vrátite do Polska, ako to vysvetlíte polským občanom, že chcete prepojiť európske fondy na údajné porušenia právneho štátu? Akceptujete modrú kartu? Pani Lukaševská má modrú kartu. Elžbieta? Ja zawsze Państwo się domagacie konkretów, więc ja chciałam... Ďakujem pekne. E, pýtate sa na konkrétne fakty, takže mi prosím ukážte zákony, konkrétne ustanovenia zákona, e, podľa vašej tzv. reformy súdnictva, ktoré by zlepšili polské súdnictvo aby súdnictvo naozaj rešpektovalo dielbu moci a slúžilo poľskému ľudu. Ďakujem. Nož, keby ste e, vedeli čítať s porozumením, tak by ste túto otázku nepolúžili lebo chcem vás ubezpečiť, vážená páni, že všetky naše pozmaňovacie návrhy majú za cieľ zlepšiť polské súdnictvo. v, Pols- súdnictvo v Polsku bolo často utláčajúce voči bežným občanom. Bolo to treba zmeniť právo a spravodlivosť. Dvakrát v nasledujúcich voľbách po sebe vyhralo, pretože sme občanom slúbili, že zreformujeme súdnictvo. Ďakujem pekne. Sudcovia sú perzekovaní kvôli tomu, že e, požadujú iba dodržiavanie právneho štátu, e, kriminalizácia sexuálnej výchovy, vytváranie e, zón bez LGBT osôb a tak ďalej. Toto, čo sa deje v krajine EÚ, to je naozaj šokujúce. Musí polská vláda splňať chartu práv e, Európskej únie, ale hlavne aj e, ide o to, aby sme nejakým spôsobom nelegitimizovali e, ten narratív, ktorý krajná pravica častokrát nejakým spôsobom propaguje. Čiže kriminalizácia antifašistického boja, to je tiež ústupok Eh, krajnej eh, pravici. Eh, tých príkladov by sa našlo oveľa viac, takže ľudia, ktorí sa nám snažia vrátiť naspäť do minulosti, musíme voči tomu odolávať. Ďakujem pekne, pán González Pons. Ďakujem. Ja chcem vyzvihnúť ten tú aktivitu polských sudcov, ktorá teraz prebehla, ten pochod a chceme ich plne podporiť. Chceme, aby boli e, rešpektovaní polskí e, sudcovia, ktorí sú aj európsky sudcovia. Treba rešpektovať polský justičný systém, ktorý patrí aj do európskeho justičného systému. To isté vyžadujeme od každého členského štátu, či je zo západu, z východu, zo severu alebo z juhu. My obhajujeme právo e, Poliakov, aby mali nezávislý súdny systém, ktorému môžeme, môžu dôverovať. My neutočíme na polskú vládu, ale my obhajujeme polský ľud. Ak si musíme vybrať medzi touto polskou vládou a medzi polským ľudom, tak vždy si za každým, alebo vždy si budeme vedieť dobre vybrať. A na záver, kolegovia z ECR, naozaj, prosím vás, si uvedomujete, ako veľmi škodí vaša eh, vláda vašej krajine? Pán kolega Pons, akceptujete modrú kartu pána Čarneckého? Áno, tak pán Čarnecký, nech sa páči. Ďakujem bardzo. E, chciałem powiedzieć, że Ďakujem pekne. Chcel som povedať, že polskí občania, ktorých ste spomenuli, ďakujem pekne. Šestkrát Ehm, nás, ehm, nám pomohli vyhrať voľby. Takže chcem sa opýtať, e, keďže teraz hovoríte o Európskej únii, je to dôležité aj pre nás, sme členský štát. Čiže ako by ste sa vyjadrili k tomu, že vaša krajina má samozrejme právo, ale zamietla verdikt Európskeho súdneho dvara v prípade katalánskych poslancov Európskeho parlamentu. Pán Pons. Mám dve slova. Niečo po anglicky, niečo po španielsky. V angličtine klamete. V španielčine klamete. Španielský najvyšší súd akceptoval uh, rozhodnutie Európskeho najvyššieho súdu, takže je absolútny rozdiel. Španielský najvyšší súd rešpektuje právny štát, a klamete a ste klamárka. Klamár. Nun Nuž a teraz e, je prihlásená kolegyňa podpredsednička Katarína Barli. Ďakujem pekne. Včera komisia e, požiadala Európsky súdny dvor, aby okamžite pozavu činnosť e, disciplinárnej komory. Dúfam, že komisia takisto odhodlane a rýchlo bude konať Eh, čo sa týka mm, najnovšieho zákona schváleného v rozpore s právnym štátom, dnes sa o tom diskutuje v Senáte. Eh, v Senáte inak eh, stratila v posledných voľbách PIS svoju väčšinu a vidíte, čo sa deje v takýchto režimoch, keď prichádzajú o moc. Senát je odtedy zahalený špinavou kampaňou. cez víkend tisíce nám právnikov vyšli do ulic Eh, veľmi odvážni ľudia, sudcovia, sudkine, eh, prokurátori eh, prišli a vyšli do ulic a ja som asi pani Šidlo nerozumela správne, že tí ľudia, ktorí sem prišli, že im nehrozia žiadne následky za to, že sem prišli, že sa s nami rozprávali. Takže, aha, dobre, rozmala som to tak, beriem vás za slovo a som zvedávačov poviete mnohým tým súdkyniam a sudcom, ktorí už teraz znášajú dôsledky, e, pretože napríklad uplat- chcú uplatňovať európske právo. To, čo sa momentálne deje v Polsku, je nesmierne dramatické, nie je to nič menej než útok na základy EÚ a vláda to chce vlastne súdkyniam a sudcom zakázať, aby uplatňovali európsku legislatívu. A keď sa tu hovorí o komunizme, tak prečo ste teda nominovali do ústavného súdu niekoho, Stanislava Pirotroviča, ktorý v 80. rokoch za komunizmu e, e, prenasledoval ako e, prokurátor ľudí, ktorí protestovali proti režimu. Ďakujem pekne, pán Jaký. Ďakujem pekne, pán predseda. Keďže náš režim je taký zlý, keďže uh, Mm, nemá takú podporu. Čo môžeme povedať o vašom režimu, ktorý má iba polovičnú podporu? No ale dobre, vráťme sa k veci. Je veľmi charakteristické, že hovoríte veľmi všeobecne. Nikto nepovedal, ako výber sudcov je v Polsku spolitizovaný, pretože ak by ste to naozaj urobili, tak by mohli zazniť ďalšie otázky, napríklad na komisárku Jourovu, ako sa volia sudcovia v Českej republike. A keby sme zašli do konkrétnosti, tak by sme sa dozvedeli, a som rád, že sa tu usla, ujal slova aj kolega z Nemecka. Viete, že v Polsku sudcovia volia iných sudcov a ako sú sudcovia volení v Nemecku? Nedávno poslanec Spolkového snemu v Nemecku sa stal sudcom a vy máte tú drzosť hovoriť nám o politizácii e, justíctva a e, súdnictva a nie v Nemecku? No, pozrime sa na francúzských e, právnikov. Ako oni boli násilne odstranený z e, odvolacích súdov vo Francúzsky. To je tiež úplne smiešne. Z jedného či iného dôvodu je vám Polsko prekážkou, pretože už e, nevisí, e, tak povedia s Nemcom na krku a nechce akceptovať všetkých migrantov, ktorí nám tu chcete natlačiť a chceme ostať zvrchovanou krajinou a to je pre vás problém. Ďakujem. Za komisiu na konci e, dostanete odpovede. Teraz tu mám jednu modrú kartu. Akceptujete? Pani Anna Donat. Donat. Pani Donat. Pani Donat. Máte otázku? Ďakujem pekne. Pán Jak, ja vám veľmi dobre, ja vás veľmi dobre Eh, poznám, ale vráťme sa k tej polskej otázke dnes. Veľmi dobre viete, boli ste tam, eh, keď eh, polskí sudcovia prezentovali v EP zmeny v polskom súdnictve. Prvky tohto sú v rozpore s európskou legislatívou, ako to potvrdil Európsky súdny dvor, napríklad ten disciplinárny súd. A otázka teda je, aké verejné konzultácie predchádzali pri prijaťu zákona podľa sudcov, neboli žiadne príjme vaša vláda e, zmeny v zákone podľa rozhodnutia e, Európskeho súdneho dvora, alebo budete nasledovať príklad vašich maďarských poriadcov a budete to ignorovať? Ďakujem. Ďakujem. Spomenuli ste e, tvrdíte, že došlo ku porušeniu právneho štátu, ale nehovoríte nič konkrétne. Španielský kolega obvinil môjho kolegu, že klame, čiže ak by ste mali dodržať e, verdikt Európskeho súdneho dvora, kedy teda prepustíte vašich e, kolegov. Dobre, nie? E, dobre, fakt pán Lenars. Prepačte, za EPP dostane teraz slovo pán Lenars. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. To, čo sme videli v sobotu vo Varšave, Eh, tam boli sudcovia, ktorí vyšli do ulic na protest proti porušovaniu právneho štátu. Vidíme, aká vážna je sa situácia a je to nový krok v odburávaní eh, nezávislosti polských sudcov. Právny štát nemôže fungovať, keď nezávislí eh, sudcovia sú vlastne obmedzovaní a justícia má byť slepá, ale dostáva okuliare moci a to nie je ochrana, ktorú spoločnosť potrebuje. V EÚ nemôžeme e, spolupracovať, e, teda spolupracujeme s krajinami len na základe vzájomnej dôvery. Podporujem e, návrh komisie, treba chrániť právny štát v Polsku, nesmieme nechať polských sudcov len tak v štychu, musíme ich podporiť. Ďakujem pekne, Birgit Cipel. Ďakujem pekne. Demokracia v Poľsku je ohrozená. Parlament napriek masívnym protestom schválil zákon k ďalšiemu disciplinovaniu sudcov. Musia počítať s pokutami, s prepúšťaním alebo s ponižením, ak spochybňa rozhodnutie sudcu, súdu alebo komory. A hovorí sa tu o akomsi nahubkovom e, zákone. Dnešná rozpráva e, následuje po mnohých ďalších rozprávach za predošlé roky a úprimne povedané, niekedy sa mám pocit, e, že som jak, ako vo filme Groundhog Day, e, kde sa jeden ten, deň, jeden na ten istý deň opakuje zas a znova. Ako dlho ešte sa komisia chce uspokojiť len s takýmito konaniami v prípade porušenia zmluv. Využite všetky nástroje demokratic, pre, pre demokratickú e, Európu s právnym štátom, predtým, než bude neskoro. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz Francis Fitzgerald. Nech sa páči. Bez hodnot e, ľudských práv, slobodu prejavu, demokracie, právneho štátu nemôže Európska únia existovať. Tieto e, hodnoty usmerňujú našu prácu aj tu v parlamente deň čo deň. A to z nás robí Európanov. Preto dnes máme túto rozpravu, pretože v Poľsku tieto hodnoty a princípy sú žiaľ ohrozené krokmi súčasnej vlády. Kroky prijaté na zmenu situácie prostredníctvom iniciácie, som, E, začatia e, konania podľa článku 7 e, neprinesli veľký úspech. Naozaj, úspech naozaj dúfam, že polská vláda zmení svoj kurz a začne konať na rešpektovanie súdnictva, tak ako je to načrtnuté v porúčaniach komisie z decembra. Naozaj ich k tomu vyzývam, aby prestali to popierať, ako to vidíme dnes. Ak však nedojde k zmene, musí nastúpiť druhá alternatíva a to konanie v zmysle článku 7 sa musí efektívne využiť pretože iba takéto vyčkávanie už nie je akceptovateľné. Ja sa pripájam k sudcom v celej Európe, ktorí sa e, postavili za právny štát, ktorý naozaj je hodný ochrany. Ďakujem pekne. Pán kolega Čimoševič. You, The... Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci Vláda v Polsku neustále ničí právny štát. Nedávno dolná komora parlamentu prijala zákon, ktorá otvára e, cestu, e, ako zbaviť funkcie sudcov, e, ktorí nerozhodujú správnym spôsobom. To znamená, že sudcovská nezávislosť zmizne. Predseda Senátu, ktorý prišiel v Bruseli prejednať záležitosť zviera, zvierou Jourovou, obraňoval záujmy Polska a takisto a dokonca prokurátor eh, zvažoval obvinenie predsedu eh, Senátu eh, z neústavnej činnosti. Toto sa už týka naozaj základných ľudských práv. Toto je naozaj nevyhnutné, aby parlament prijal zásadné kroky, pretože v stávke je kredibilita našich inštitúcií. Ďakujem veľmi pekne. Pán Jiří Pospíšil. Ďakujem pekne, pane... Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci ja budem najprv eh, reagovať trochu netradične na kolegu Jakého, ktorý spomenul justíciu v Českej republike. Pán kolega, ja som bol ministrom spravodlivosti v Českej republike 5 rokov a mal som na starosti reformu Českej justí- justície. Mali sme podobné problémy ako vy s komunistickými sudcami a nikdy sme v našej reforme sme nesiahli potom, aby sme účelovo znižovali vek odchodu sudcov do dôchodku. Nikdy sme nerobili účelové politické zmeny, ako vyrobíte v Polsku, aj keď sme mali podobné problémy než naše ako naša justícia. Tak prosím, nespomínajte Českú republiku, prezentujte sa riadne a držte sa princípov právneho štátu. E, pani Jourová to nemá jednoduché, musí komunikovať s, naši, s našou vládou a ja jej držím naozaj palce, aby presvedčila polský parlament o tom, že je možné reformovať postkomunistickú justíciu a pritom rešpektovať princípy právneho štátu. My sme to v Českej republike urobili a je kolegovia na vás, aby ste naplnili pra- princípy právneho štátu a pritom mali efektívnu nekomunistickú justíciu. Ďakujem veľmi pekne, pán Robert Biedroň. Pravo i spravedlivosť mám dla vás zlú informáciu. Vážený právo a spravodlivosť, mám pre vás zlé správy. Tri súdy budú fungovať, kým my budeme žiť. Môžete vykrikovať, koľko len chcete. Môžete sa snažiť nasadiť nám na hubok, avšak polská spoločnosť bude vychádzať do ulic tak dlho, ako to bude potrebné na, a vystupovať na obranu ústavy a obranu právneho štátu a bude brániť ústavný poriadok našej krajiny. My budeme preukazovať túto solidaritu aj tu v tomto parlamente. Pretože to ste vy, vaše elity. Vy ste hrozba právnemu štátu v Polsku. A naprieč celou Európou. A ja vás teraz varujem. A keď budete aj naďalej pokračovať v tejto ceste, zistíte, že budete ešte viac izolovaní. Budete bližšie k Bielorusku, budete bližšie k Rusku, pretože sa utiekate k tým istým manipuláciám, ako tieto štáty. Vy hovoríte o týchto elitách, ale kto je? Kto sú elity v Polsku? Predsa vy ste elitami v Polsku vy ste nová komunistická elita. V Polsku máte rádio, máte televízor, máte televíziu, máte k dispozícii prezidenta. Takže našu solidaritu nemôžete zlomiť. Ďalším rečníkom je pán Murešan. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážení kolegovia. Ja som z Rumunska a v Rumunsku sa vláda pokúsila oslabiť justíciu, oslabiť právny štát. A my sme videli, ako ľudia rozhodujúcim spôsobom v obrovských počtoch vystúpili na ochranu právneho štátu a vyšli do ulic eh, s európskymi vlajkami eh, do ulic a bolo veľmi dôležité vedieť, že európske inštitúcie pri nás eh, stali. My samozrejme môžeme hlasovať v referende, ale v ňom sa 85% ľudí vyslovili, že chceme silnú justíciu, nechceme netransparentné zmeny e, v justícii, nechceme masové amnestie a masové milosti. A preto Európsky parlament tu e, v Štrásburgu e, musíme povedať polskému ľuďmi. Sme s vami, počujeme vás a hovorím to isté aj polským sudcom. My budeme naplňať našu solidaritu a budeme vás brániť, budeme brániť európske hodnoty a akékoľvek pokusy zastrašovať súcov, oslabovať spravodlivosť sú neakceptovateľné a Európsky parlament eh, ich bude brániť. Ďakujem veľmi pekne. Pán Thun, pani eh, Thun und Hohenstein, máte modrú kartu? Pán Murešan, akceptujete ju? Áno, ja to akceptujem, pretože chcem hovoriť viac. Pani Thun und Hohenstein. E, e, Vážený pán kolega, vy ste hovorili veľmi jasne a ja mám otázku na vás. Chcel som sa vás opýtať, ako by ste nazvali využitie disciplinárnych postupov voči sudcom? A ja vám uvediem konkrétne príklady. Jedným z týchto sudcov je tu. Pán Žurek a pani Jela Markevič má 55 disciplinárnych konaní voči sebe za implementáciu judikatúry Európskeho súdneho dvora. Ako by ste nazvali takýto postup? Ďakujem veľmi pekne, vážená kolegyňa, za otázku. Keď politici chcú sa zhostiť moci. V tom prípade chcú neutralizovať opozíciu, budú útočiť na opozíciu, budú útočiť na nezávislú justíciu a potom si chcú podmaniť sudcov. Je to vždy zlý znak, keď vláda chce obmedzovať právomoc sudcov a nikdy by sudcovia nemali podliehať politikom, pretože máme delbu moci, je to nezávislá moc v štáte a tak tomu má aj byť. Ďakujem veľmi pekne. Ešte pred spontánnou časťou rozpravy pán Arlukovič. Panie przewodniczący, páni, państwo, mieliście dzisiaj nevie... Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Toto bola dostatočná ilustrácia, akú vládu teraz v Poľsku máme. Máme tu veľa kriku a veľa hlúpej propagandy Avšak teraz to nie je o Polsku, teraz je to o budúcnosti Európy, o bezpečnosti našich detí. Ak dovolíme bezpráviu prekvitať v ktorejkoľvek krajine Európy, bude to našou chybou, bude to na náš vrúb. Máme tu sudcov, eh, ktorí nechcú posielať eh, stranických bosov a tí, keď budú zlomení, bude to zase našou chybou. Ak dovolíme, aby ne, nevinní boli trestaní, bude to naša chyba. Ak dovolíme tejto propagande, aby nás zaplavila e, každým dňom, bude to naše vlastné fiasko. Takže musíme povedať, že títo ľudia sú iba hráčmi na Putinovom týmu a ich je naozaj sná záplava v súčasnosti. Teraz prechádzame na spontánnu časť rozpravy. Mám tu viaceré žiadosti o slovo. Pôjdeme podľa politických frakcií a každej frakcii dáme jedno slovo a dáme pánovi Zdechovskému slovo. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, vážení priatelia, nikto z vás nemôže povedať proti mne, že by som bol zaujatý proti Polsku. Ja osobne som priateľ Polska a vždy budem hájiť česko-polské priateľstvo. Ale popravde musím povedať, že keď som si prečítal návrh vašej súdnej reformy, tak mi prebehol mráz po chrbte. Ja Polsko neporovnávam ani nesúdím. Veľmi často som sa vás zastával. Avšak využíme tento diskusiu na to, nie na to, aby sme sa tu štiepili a bojovali spolu, ale aby sme si sadli za jeden stôl a začali hovoriť o tejto reforme. To predsa nie je o tom, že niekoho chceme zahnať do kúta alebo kritizovať, ale chceme jednoznačne povedať, že jednoducho niektoré kroky vo vašej reforme sú začervenou čiarou, ktorú sme ani my v Českej republiky neprekročili. Ďakujem. Danke. Ďakujem veľmi pekne, pán Ben Habib. Yeah, ladies and gentlemen. Dámy a páni, Polsko je jedným z najväčších a najvýznamnejších národov eh, v Európe a v Európskej únie. Má za sebou dlhú históriu demokracie a hm, praktizovalo demokraciu eh, dlhšie než ktorýkoľvek iný národ a skôr než ktorýkoľvek iný národ. Polsko bojovalo 45 rokov za, za slobodu proti ZSSR a nie je na inštitúcii, ktorá sama ustanovila politický súd, kde Európsky súdny dvor má 27 politických nominácií. Nie je to na inštitúcii, ktorá má správu v podobe výboru, ktorý je nevoliteľný a nevolený, aby rozhodovala o strane, ktorú právoplatne ľudia zvonili dvakrát a ktorá má vo vládnom programe reformu justície. A preto hovorím právo a spravodlivosti. Nenechajte sa tým zlomiť. Eh, my sme vaši priatelia v Spojenom kráľovstve a my vás podporujeme pani Beata Kempa. Ďakujem, panie przewodniczący. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pán Biedroň, vy ste bližšie k Rusku a Bielorusku, pretože tí, ktorí vás podporujú, sú priamými potomkami tých, ktorí podporovali takéto hodnoty. No a po druhé, kto z vás si prečítal aspoň jeden návrh zákona, ktorý má za cieľ reformovať justíciu. Komisárka Jorová, vy opakujete, že musíme počúvať sudcov. Takže kedy vy prídete do Polska a vypočujete si všetky tisícky uh, obetí našeho súdneho systému? Muž bol zavraždený za to, že po niekom hodil blato napríklad. A viete, čo sa mu stalo? On bol odsúdený, pretože tak, taký bol rozmar sudcu. Eh, páchateľa napríklad podpalačstva sú neustále slobodní, takže kedy eh, prídete do Polska, aby ste rozprávali eh, s obeťami našeho súdneho systému? A musím vám povedať, vy ste na strane opozície, našej opozície. Vidím, E, pani Giodaduru, ktorá tu nie je. Tým pádom uzatváram spontánnu časť rozpravy a dám slovo zástupkyni komisii. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dovolte mi vysporiadať sa s niektorými záležitostiami, ktoré vyvstali počas rozpravy a ktoré sa týkajú právneho štátu v Polsku. Rád by som sa vrátil k včerajšiemu rozhodnutiu kolegia komisárov, kde sa má otvoriť prípad na súdnom dvore, Európskom súdnom dvore na vytvorenie dočasných opatrení pri, kvôli disciplinárnym konaniam na Najvyššom súde v Polsku. Napriek tomu, že predbežné rozhodnutie e, Európskeho súdneho dvora a rozhodnutie Ústavného súda, súdu sa snažia implementovať toto rozhodnutie. A tí, ktorí sa to snažia e, implementovať ako sudcovia v Polsku, sú predmetom disciplinárnych e, konaní. Napriek tomu e, ten justičný systém funguje. Avšak napriek tomu a v svetle nenapraviteľných škôd, ja som požiadal komisára zodpovedného za spravodlivosť, aby blízko monitoroval túto situáciu a aby mohlo kolégium prijať opatrenie o dočasných a predbežných opatreniach, ktoré sme prijali včera. Bolo to urgentné a bolo to potrebné, čo sa týka nového návrhu zákona, ktorá je v legislatívnom procese v Poľsku. Benátska komisia eh, poskytne svoje stanovisko. Je preto nesmierne dôležité, aby odporúčania Benátskej komisie boli plne spôsobom implementované v legislatívnom procese komisia pozvala a vyzvala polské orgány, aby zatiaľ nepríjmala túto legislatívu eh, predtým, než prebehnú potrebné konzultácie. Názor Benátskej komisie eh, takisto eh, bude hodnotiť aj rozhodnutie komisie. Počul som aj o ohlasy na nový mechanizmus na hodnotenie e, princípov právneho štátu. My k tomu budeme pristupovať ako prioritu. Bude to pokrývať všetky členské štáty a takisto bude posudzovať rozličné sféry právneho štátu, ako napríklad systematické problémy pri schvalovaní zákonov, nedostatok e, efektívnej právnej a súdnej ochrany Eh, schopnosti bojovať s korupciou a takisto aj eh, problémy, čo sa týka plurality médií. Toto slúži na to, aby sme mohli identifikovať a predchádzať eh, problémom, ktoré sú prespojené s právnym štátom a nedodržiavaním princípov právneho štátu. Každý systém spravodlivosti je odlišný a musí sa na ňo nahliadať komplexným spôsobom. Nemožno si vybrať jedno špecifické opatrenie z, jedného členského štátu a porovnať ho s druhým špecifickým opatrením iného členského štátu. V kontexte právneho systému a cel a systém rovnováh eh, v danom členskom štáte a ako hovorí Európsky súdny dvor vo svojom rozsudku, organizácia spravodlivosti v členskom štátu je kompetenciou členského štátu. Avšak faktom ostáva, že pri výkone tejto kompetencie členské štáty musia dodržiavať svoje záväzky, ktoré vyplývajú e, z európskych zákonov. Právny štát je základom a nikdy nemôže byť narušené. Musíme zabezpečiť, že je rešpektovaný a dodržiavaný všade. Aby som to uzavrel, pán predsedajúci, Európska komisia bude naďalej monitorovať veľmi blízko túto situáciu v Polsku a budeme sa snažiť angažovať sa v konštruktívnom dialogu s polskými orgánmi. Zavedenie eh, procesu o porušení eh, nevylučujú dialog. Ja budem v Zagrebe na neformálnom zasadnutí eh, Rady ministrov 23. a 24. januára a vyzývam polského ministra spravodlivosti pán Zbinega poprvá, aby využil túto príležitosť a aby sa zapojil do konštruktívneho dialogu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz očakávame s napätím odpoveď rady. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dovolte mi ubezpečiť vás, že predsedníctvo rady pripisuje tejto záležitosti veľmi vysokú dôležitosť. Myslíme si, že iba spojená snaha európskych inštitúcií a členských štátov umožní únie zabezpečiť, že právny štát ostane základným kameňom našho spoločného projektu. Ako som povedalo na Rade pre všeobecné záležitosti, situácia v Polsku sa týka ostatných dvoch rokov a naše predsedníctvo zabezpečí, že práve tieto opatrenia ostanú na programe dňa.